Hlasovať sa bude po skončení tejto rozpravy. Týmto sme uzavreli túto rozpravu. Prejdeme k ďalšej rozprave. Tá sa týka masových hrobov nezvestných osôb z dediny Ašia v regióne Ornity v okupovanej časti Cypru. Chcem vám oznámiť, že máme časový skos a preto nebude možné klásť otázky vo forme modrej karty priebehu tejto rozpravy. A taktiež úplne vypustíme spontánnu časť rozpravy, keďže aj aby sme mohli začať eh, hlasovanie čo najskôr vzhľadom na mimoriadne okolnosti dnešného hlasovania. Dúfam, že e, ste ochotní to akceptovať. Toľko teda mimoriadna požiadavka a dávam slovo teraz pani Keller na minútu. A prosím, eh, si uvedomte, že tiež budem veľmi prísne ehm, žiadať o dodržovanie rečníckého času. Ďakujem pekne. Otázka eh, situácie z roku 2001 eh, nezvestných osôb a aj greckých cyperčanov a tureckých cyperčanov. Je to otvorená rana pre rodiny, ktoré konečne chcú mať istotu, ale taktiež pre celý mierový proces na Cypre. A výbor pre nezvestné osoby tu odvádza mimoriadne e, cenú prácu v tom, že vypočúva svetkov, hľadá masové hroby a taktiež sa snaží dávať mŕtvým späť ich identitu. E, je potrebné sprístupniť všetky územia na Cypre, aby mohol tento výbor pokračovať vo svojej práci. Tento výbor potrebuje neustalú podporu Európskej únie, aj finančnú, aj politickú. A v tejto súvislosti nechápem, prečo iba 9 členských štátov podpísalo dohovor OSN pre ochranu pred núteným zmiznutím. A pritom táto podpora by bolo jasným signálom proti tomuto jasnému a závažnému porušovaniu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Marias. Rodiny eh, týchto eh, osôb, eh, už všetci, všetci za posledné roky si veľa vytrpeli zmiznutie, e, už je to 41 rokov. Všetko to e, e, sa týka i nelegálneho okupovania územia. Boli pochovaní v oblasti, ako keby išlo o vojenské pohreby. Našli sme falošné tieto komúny, napríklad ide o takú, ako je Ašas, ktorá bola e, objavená. Pričom vojenské jednotky sa snažia zahľadiť všetky stopy. Sú tu rozhodnutia, e, dohovory e, týkajúce sa ľudských práv, do rozhodnutia voči Turecku. Je dôležité mať uznesenie k, tomuto, k, tejto, k tejto téme. Vyzývame, bohužiaľ, ale je prerušený rečník. Pani Bikstrom, ďakujem pekne. V gréckej tragédii Antigona, ktorú napísal Sofokles v roku 442 pred našim letopočtom, e, sa popisuje príbeh toho, čo sa stane medzi bratom a sestrou a sestra bola ochotná urobiť všetko preto, aby nadobudol pokoj po svojej smrti. A dnes sa táto tragédia odohráva na Cypre, kde ocovia a matky, e, sestry a bratia, tak ako Antigona, robia všetko preto, aby našli pozostatky svojich milovaných. A táto záhada je nevyriešená od roku 1974. Teraz musia orgány zabezpečiť, aby tieto masové hroby v okupovaných oblastiach boli sprístupnené, aby mohol prebehnúť proces identifikácie a aby konečne obeť pozostali mohli poskytnúť pokoj svojim príbuzným. Pán Korau. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Približne 2000 ľudí e, v tom 74. E, e, zmizlo. Ich rodiny príslušníci majú právo vedieť, čo sa stalo s ich drahými. Väčšina z nich už sú v pokročilom veku a hrozí, že zomru bez toho, aby sa to dozvedeli. Je teda potrebné, aby sme sa tu dopracovali ďalej. Je to potrebné aj pre proces zmieru na ostrove Cyprus. E, robia vynikajúcu e, prácu, ale treba ich e, podporiť aj teda zo strany úradu. Tento výbor treba podporiť finančne, ale podporu, podporu musí vyjadriť aj Turecko, ktoré je príjimateľom mnohých finančných prostriedkov zo strany EÚ. Turecko musí pomôcť osvetliť tento prípad v histórii. Ďakujem. Noči 30 sekundy. Pán Hadži Gilgilu na minútu a pol. Dekades Elinokyprii a Turkokyprii epistímones. Musím povedať, že eh, občania, vedci eh, sa snažia eh, hľadať pozostatky osôb, ktoré zahynuli v tejto cyperskej tragédii Treba ukázať, čo to znamená naša, naša ľudskosť, naša humánnosť. To znamená nájsť stopy histórie, aby sme naozaj znížili, zmiernili e, bolesť pozostalých. To, čo teraz ale robí Turecko, je hambou. E, snažia sa zahladiť stopy. A je to naozaj tak zlé, ako vraždy danej doby. Vyzývame teda Turecko, aby ukončilo tieto kroky. Polutovania hodné kroky. Treba nám povedať, kde sú tieto e, osoby. Treba otvoriť archívy, aby vyšetrovacie výbor vedel, kde hľadať. A e, v konečnom dôsledku vyzývame radu, aby pomohla ekonomicky prácam tohoto výboru, aby sa dali realizovať čo najjednoduchšie tieto práce. Tento boj je bojom e, e, za nájdenie všetkých tých obetí e, cyperskej tragédie Cyperčanov, gréckých či tureckých. Chcem vyjadriť moje uznanie všetkým tým, ktorí pracujú na tomto podujatí. Pán Weidenholzer je ne, zbierateľným právom, že je potrebné pristupovať eh, k mm, obetiam eh, týchto masových vražd s rešpektom. Ehm, je taktiež ľudským právom, aby posostali vedeli, kde presne ich príbuzní ležia a aby mali voľný prístup na tieto miesta a majú právo dozvedieť sa, ako smrťou zomreli. O to tu ide pri tomto uznesení. Je naliehavo potrebné, respektíve je mm, podozrenie, že dochádza porušeniu týchto práv a to je nepriateľné, preto toto uznesenie je potrebné. Iba tak totiž e, tento proces e, spomienok nebude môcť prebehnúť a bez toho nenostanú, nenadobudnú pozostalý pokoj. Mali by sme si pripomenúť vetu e, z Antigony, nie nenávidieť, ale milovať. Na to sme sa narodili. Teraz pani Teocharus na minútu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ένα έγκλημα πολέμου που διεκπράχθη το 1970. Zločiny vojny realizované invaz, e, e, invaznými jednotkami v 74. roku, e, zatýkanie, väznenie, vraždy. To všetko sa teraz dostáva na, na povrch teraz v prípade týchto menovaných obcí, ale i iných E, regionov. Nevinný, e, nevinné civilné obyvateľstvo. Len zriedkavo sme našli tieto pozostatky. Treba e, overiť podstatu týchto vecí, preto tu teraz v Európskom parlamente vysielame Turecku toto posolstvo. aby sa prestalo s premiesňovaním Eh, tých, týchto pozostatkov, aby sa tieto vojenské zóny otvorili a aby sa veci preskúmali, aby sa našli tieto pozostatky. Ďalší rečník na minútu. Ďakujem, pán predseda. Pred 40 rokmi Turecko porušilo všetky princípy európskeho i svetového práva a začalo o, o, okupovať s tragickými dopadmi časť našej krajiny. Dopady sú to nielen na Cyperčanov, ale na celú EÚ. Najhoršou časťou tejto drámy sú tieto e, osoby, ktoré už 40 rokov sú e, zmiznuté Turecko odmieta otvoriť archívy, aby sme sa dozvedeli, kto sú tieto osoby, aby sme vedeli, kde sa nachádzajú hroby týchto osôb. Hovoria, že je to strategicky vojenské obdobie, ale čo je hrozné, že e, ešte zahladzujú aj stopy. To je to Turecko, ktoré nerešpektuje ani mŕtvych. To je Turecko, ktoré sa chce stať členom EÚ. To je Turecko, ktoré dostáva pomoc. Rečník je prerušený. Na minútu má slovo pán Papadakis. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ľudská dráma, ktorá sa odohráva v okupovanej časti e, Cypru, ale druhý zločin je zločin voči všetkému ľudstvu, pretože 40 rokov po Eh, okupačnom režime. Turecko presúva eh, pozostatky a pr- eh, veci, ktoré by umožnili identifikovanie ľudia pozostali, nemôžu sa dozvedieť, čo sa stalo s ich príbuznými. Nemôžeme tu nad tým zatvárať oči, musíme vyzývať priamo Turecko, aby okamžite zisťovalo, vyšetrovalo, či už ide od cyperských Grékov či Tur- Turkov. Nemožno tu hrať politické hry. Treba si vážiť to, čo je e, na Európe to najdrahšie. Európa nemôže sa vyhnúť svojej zodpovednosti z politických dôvodov. Pán Tano. Pán Prepač. Som bol spoluautorom, v roku 2011 som bol spoluautorom správy o vytvorení e, výboru EÚ o e, hľadanie zesných hospod na Cypre. Dnes sa venujeme e, štyrom masovým hrobom v dedine v regióne Ornity, kde sa predpokladá, že 106 jednotlivcov brutálne zavraždených v roku 24 bolo narušených, niektoré boli exhumované, pričom boli popresúvané pozostatky a došlo k snahe e, zakryť e, dôkazový materiál. Turecko e, ako okupovačná sila na Severnom Cypre je povinné a okamžite umožniť identifikovať všetky pozostatky z kostiera a to by umožnilo rodinám po 41 rokoch uzavrieť túto záležitosť, ktorá súvisí s veľmi bolestnou stratou ich príbuzných. Turecko musí sprístupniť e, priestor do všetkých regiónov v severnej časti Cypru. Rečník bol predušený pani Anderson. Je mnoho podobností medzi Cyprom a Severným Írskom. Obe tieto krajiny trpeli kvôli zahraničnej okupácii a konfliktu a preto pravda rekonciliácia je dôležitá pre Cyprus aj pre Írsko. E, Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku, ktoré sa týka e, nezvestných ľudí na Cypre, e, označil turecké orgány za neschopné uskutočniť nezávislé vyšetrovanie na základe článku 2 dohovoru. Takisto britská vláda naďalej nedodržiava článok 2 v súvislosti so štátnymi vraždami v Severnom Írsku, ako napríklad jej zapojenie vo vražde vynikajúceho 39-ročného právnika pána Finakuna, e, ktorého úmrtie 26. výročie si pripomíname e, dnes. Na to, aby preš- prebehlo na Cypre zmierenie, Turecko musí odhaliť pravdu o týchto nezvestných ľuďoch a taktiež v súvislosti s ďalšími zločinmi, ktoré sa týkajú presúvania pozostatkov obetí zo strany tureckých autorít je potrebné e, skutočné vyšetrenie. Rečička bola prerušená. Pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Môžete e, dať Damasových hrobov veľa e, tela. Hlboký musí byť tento hrob, aby naozaj pochoval históriu a zodpovednosť za tak strašnú, strašný konflikt, ktorý sa neukončil dodnes. Veľmi hlboký. Eh, pre každého z tých 2000 eh, eh, ľudí, ktorí zmizli, sa trápia ich rodiny príslušníci, Čiastočne ich bolesť eh, môže eh, byť eh, zmiernená tým, že sa dozvedia, čo sa stalo, preto by Turecko malo okamžite aplikovať rozsudky Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Je potrebné, aby otvorilo svoje archívy a snažilo sa tieto prípady vyšetriť. Je potrebné, aby prejavilo maximálnu kooperáciu a nie, aby ďalej táto krajina mlčala. Nie je nikdy príliš neskoro na to, aby ste napravili chybu. Un minút. Na jednu minútu uh, pán Ferrand. Domnul Ferrand, un minút. Merci, monsieur le président. Ďakujem dramatické udalosti, o ktorých hovoríme, nož to je uh, tmavá časť histórie týchto operácií. Turecko je tu vinníkom, ale aj komplicom tých, ktorí uh, už 10 rokov neúspe- neúspešne pre- uh, negociujú. Európska únia sa tu obíma s Erdoganom, ako keby išlo už o člena EÚ. Dnes si myslím, existuje len jedno riešenie ukončiť e, prístupové rokovania Turecka do EÚ. Na jednu minútu pán Polčák. Ďakujem, pán predseda. Aj e, v tomto ruchu by som chcel poukázať na to, že podľa výroku Európskeho súdu pre ľudské práva Turecko poškodilo e, práva príbuzných a nezvestných a nevyplatilo doteraz ani žiadnu kompenzáciu ako to Európsky súdny e, dvor pre ľudské práva e, Turecku prikázal uhradiť. Takže ja považujem tento prístup za naozaj škandalózny. Nie je možné dobrovoľne podpísať Európsky dohovor o ľudských právach a podriadiť sa rozsudku v Štrasburgu a zároveň odmietať uznať existenciu Cypru, nevyplatiť e, kompenzáciu, ktorá bola priznaná obetiam tejto nespravedlnosti. A myslím si, že Európska únia vypláca e, Turecku dosť podpory na to, aby mohla prípadné kompenzácie vyplatiť týmto obetiam sama, ak e, Turecko takýmto spôsobom nerešpektuje e, rozsudok súdneho dvora pre ľudské práva. Ja som naozaj rozhorčený. Na jednu minútu má slovo pán Jakievič. Vážený pán predseda, Áno, došlo k násiliu na e, Cypre. E, v úsledku toho e, doteraz je nezvestných 2000 ľudí cyperského pôvodu. V roku 1974 turecká armáda zavraždila viac než 100 civilistov v tejto oblasti Ašia. Z toho je obvinené Turecko. Cyperskí Grékovia žiadajú, aby Turecko e, zodpovedalo za tieto činy. Turecko to odmieta a neumožňuje ani len prístup k miestam hromadných e, masových hrobov. E, dámy a páni, musíme verejne žiadať o to, aby sme posilnili všetky aktivity zamerané na riešenie tohto dramatického sporu ešte skôr, než príbuzný Ehm, pretože tieto príbuzní čakajú na to, aby sa dozvedeli o svojich ehm, ľuďoch, ktorí, e, príslušní, o nich príslušníkoch, ktorí doteraz e, sú nezvestní. Je potrebné tento spor riešiť. Pán predseda prerušuje rečníka. Udalosti e, z roku 74 viedli k okupácii 40 ostrovu, ostrova. Už to samé o sebe je obrovským poručením medzinárodného práva. Porušenie, za ktoré bolo Turecko viackrát e, odsúdené Európskym súdnym dvorom. E, tieto porušenia sprevádzajú vojenské, e, vojnové zločiny ako tieto masové zločiny asi 1800 e, väzňov, ktorí už 40 rokov sú pohrešovaní. Nebo, e, tieto e, zločiny ešte sú zo strany tureckej i ukrývané. Nedávno sme boli svetkami toho, že ľudia boli premiestnení medzi regiónmi neznámymi na okupovaných častiach. Je to naozaj hanba, že akceptujeme my ako Európa takéto správanie. E, predseda prerušuje rečníka. You, Ďakujem, pán predseda. Môže byť eh, už len málo osobných eh, traum, než keď stratíte niekoho milovaného. Eh, výbor pre týchto nezvestných, ktorý si dal za cieľ identifikáciu týchto nezvestných, podarilo sa mu identifikovať vyše 70 z tých 100 pohrešovaných z Diny Ašia. Na oboch stranách e, Cyperského ostrova e, e, tu máme takýchto nezvestných. Je treba vyriešiť tú tragickú otázku. Cyprus by mal kráčať v stopách Južnej Afriky, mal by sa vytvoriť výbor pre zmier a je e, treba e, venovať sa tejto e, dôležitej téme nezvestných pomocou diplomatických kanálov. Ďakujem na jednu minútu. Má slovo ďalší rečník, pán Funtulis. Kolegovia, pre mnohých to môže znamenať len zo pár slov napísaných eh, na, na papieri, ale pre nás sú to skutoční uh, uh, ľudia. Títo ľudia boli obeťami barbarstva tureckých jednotiek. Títo občania boli uh, popravení, určité osoby sa nevrátili Všetky tieto zločiny, ktoré páchali okupačné jednotky a ich e, kolaboranti v tomto regióne, to všetko zostalo bez, trest, bez trestu. Úsilie e, zakryť tieto zločiny e, bolo plné nerešpektovania ľudských práv, tela boli ukrývané, hádzané do studní a tak ďalej a tak ďalej. Tieto informácie sú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 Ďakujem pekne. Pani vysoká eh, predstaviteľka ma požiadala, aby som postúpil nasledujúce posolstvo v jej mene. Európska komisia eh, si je vedomá ľudskej dimenzie následkov tragických udalostí v roku 1973-4 a 74 eh, v, na, na ostrove Cyprus Ide teda obzvlášť o situáciu vzťahujúcu sa na e, nezvestných z oboch e, spoločenstiev. Je to veľmi bolestivé pre rodiny e, týchto nezvestných. Pre ne je veľmi dôležité, aby sa objasnil osud ich milovaných. A z tohto dôvodu komisia chce plne podporiť prácu výboru pre nezvestných, ktorý sa vytvoril na Cypre. Má e, humanitárny mandát a e, podporuje e, takisto aj rodiny nezvestných. Ukázalo sa, že je to veľmi úspešné opatrenie pre obe e, teda cyperské komunity a takisto silne prispieva k zmieru na Cypre. Európska únia momentálne je hlavným e, financovateľom e, činnosti tohto výboru. Celkový príspevok od roku 2006 bol 14,7 miliónov eur. Ehm, Menežuje to moja kolegyňa Korina Kretu. Európska únia e, naďalej chce podporovať prácu tohto výboru a chceme e, dať k dispozícii ďalších 2,5 e, miliónov eur v nasledujúcom období a tiež chceme poďakovať Európskemu parlamentu, ktorý v minulých rokoch tiež poskytol dodatočné financie e, tomuto výboru. E, v tejto súvislosti by som chcel osobne e, vzdať úctu pánovi, pána Jodisovi Dimitriovi, Kakazulisovi, Kalnovi a Busutilovi za ich nasadenie v tejto sfére, ako aj aktuálnym členom Begemu Teochariusovi, a ďalším. E, komisia súhlasí s tým, že sa toho dá urobiť viac a, a malo by sa toho urobiť viac e, e, z viacerých strán, aby sa objasnil osud všetkých nezvestných. Zároveň Eh, keď sa práca stáva zložitejšou, eh, keďže informačné zdroje eh, tých nie je veľa a potenciálne masové hroby nie sú ľahko prístupné. Práve preto je dôležité, aby výbor dostal prístup ku všetkým relevantným archívom a samozrejme vojenským oblastiam EÚ pravidelne apeluje na Turecko, aby bolo súčinné v tejto veci. Nezvestné osoby to je e, humanitárna otázka a ako mnohé ďalšie toto ukazuje potrebu spravodlivého e, celistvého riešenia e, konfliktu gréckej a tureckej cyperskej komunity EÚ silne e, podporuje e, znovu zahájenie rozhovorov pod hlavičkou OSN. My sme vyjadrili naše, našu pripravenosť e, poskytnúť podporu a pomoc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 Ďakujem. E, dostali sme návrhy e, uznesenia na túto tému. E, rozpráva je ukončená. Hlasovať na túto tému sa bude o chvíľočku. înainte de a trece la votare am o solicitare din partea doamnei forenz. prejdime teraz k hlasovaniu. Mám tu návrh od pani Forenzi z GUE. Má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Včera e, zomreli, ako bolo e, pripomenuté. Aj na včerajšej diskusii e, zomrelo teda 300 ľudí pri ostrove Lampedusa